Buongiorno a tutti, vi chiedo scusa per qualche minuto di ritardo. Ďakujem, dobré ráno, ďakujem e, veľmi pekne a chcel by som eh, vás požiadať o spravodlenie za to, že sme o niekoľko minút e, zmeškali. Dostal som sa do dopravnej zapchy. Je tu aj jedna záležitosť, ktorú by sme mali vyriešiť ako prvú podľa programu vidíte že je tu záležitosť rozpočtu Európskej e, služby pre e, vonkajšie záležitosti. E, je tu aj pán spravodajca, ktorý sa k tomu viedri. Ide o doplnenie dnešného programu, takže ak by ste súhlasili s touto úpravou, programu, takže by sme sa e, venovali najprv e, verejnému vypočítu, pokiaľ ide o udržateľnú politiku Európskej únie v oblasti e, ďalekého východu, prepačte, severu. Ide o prvú možnosť prediskutovať tak dôležitú otázku v našom výbore. A som presvedčený, že e, ste si vedomi toho, že toto výpočutie by malo byť užitočné pri analýze niektorých e, problémov, e, ktoré sa budú rozoberať v správe pana Galera. Máme za sebou troch odborníkov a chcel by som im i hneď odovzdať slovo. Chcel by som ich však požiadať, aby pokiaľ to bude možné, sa vyjadrovali maximálne stručne. E, vieme, že dobre pripravení odborníci e, by mali vedieť sa vyjadrovať veľmi stručne. Požiadam e, vás, aby ste sa vyjadrili počas 10 minút. Pán profesor Östren, rediteľ Inštitútu Ocean Futures, nech sa páči. Máte slova, ďakujem pekne, že ste sa sem unúvali. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste ma pozvali na toto veľmi dôležité vypočutie. Ja by som mal hovoriť o otázke geopolitiky v oblasti Arktidy a geopolitika nepochybne sa týka vzťahu medzi geografickým priestorom a medzinárodnou politikou. Tento vzťah by mal byť e, veľmi úzky. E, e, keďže žiadny štát nie je mimo alebo nad rámec e, geografie, žiadny štát nemôže byť e, slobodný, e, pokiaľ ide o boj v súvislosti s geografiou. V mojom stručnom vystúpení dnes ráno budem hovoriť o Arktíde, o ďalekom severe. Arktida e, je predmetom politického zájmu e, stále väčšieho počtu štátov, tak európskych ako azijských, veľkých, malých, e, tých, ktorí sa nachádzajú v Arktíde, ale aj v tropikách. Aj v tropoch, prepačte. To súvisí s viacerými navzájom prepojenými geopolitickými charakteristikami e, tohto e, regiónu. V prvom rade ide o geografickom rozmyslení medzi tromi kontinentmi. Predpokladá sa, že tento región má obrovské množstvo strategicky významných priemyselných zdrojov, najmä ropy a plynu. Ide o e, námorné dopravné trasy, ide o E, ústup e, e, ľadovej pokrývky, ide o vojensko-strategické využitie tohto regiónu, ide o environmentálnu citlivosť a zraniteľnosť a napokon ide o regulačnú príbuznosť s existujúcimi globálnymi dohovormi o oceánoch. Z týchto siedmi charakteristik ja by som mal hovoriť o vzájomnom prepojení. Obávam sa, že sa tu stala nejaká menšia technická chyba. Mal by som hovoriť o prepojení medzi lokalitou, e, námornými trasami a ústupujúcim e, ústupujúcou ľadovou vrstvou. Najprv niekoľko stručných poznámok ohľadom e, geografickej lokality. E, žiaden z väčších priemyselných regionov Ruska, Severnej Ameriky, Európy, Japonska a e, väčšej časti Čína sa nenachádza e, na vzdialenosti viac ako 3860 morských mil od Severného polu. To znamená, že zhruba 80 svetovej, svetovej priemyselnej výroby sa uskutočňuje na severo 30 stupňov severnej E, širky a zhruba 70 všetkých e, e, veľkých miest sa nachádza na sever od Tropuráka. Obratníka. To znamená, že je to priemyselné stredozemné more, ktoré sa nachádza medzi najvyspelejšími a produktívnymi regiónmi severa medzi Severoamerickou a Európskou eh, hospodárskou oblasťou v Atlantiku a eh, azijskou eh, ekonomickou oblasťou v Pacifiku. Pokiaľ ide o medzinárodný obchod medzi veľkými priemyselnými centrami sveta, tento region poskytuje veľmi vhodnú geografickú skrátku. Tri arktické trasy Dokáže za určitých e, podmienok mm, sa využiť na tento účel. Severovýchodná trasa na sever od si- Sibiru, severozápadná e, trasa e, cez kanadský archipelág a transpolárna trasa, ktorá prechádza cez ústrednú časť Arktického oceánu mm mimo e, medzinárodných e, morských hraníc. Aby som registroval potenciál týchto trás, pokiaľ ide o vzdialenosti, uvediem jeden príklad. Vzdialenosť medzi Yokohamou v Japonsku a Hamburgom v Nemecku predstavuje iba 6600 morských míl v prípade použitia severovýchodnej trasy. A môžeme to porovnať za vzdialenosť 11 400 morských mil, pokiaľ by sa išlo cez švedský prieplav. A to znamená 42 e, redukciu e, e, vzdialenosti, ktorú musí prejsť náklad. Pokiaľ použijeme polárnu trasu cez severný pol, táto vzdialenosť sa zmenší ešte o, 700, o ďalších 700 morských míl. aby som e, zhrnul e, túto podrobnú tabuľku. Poviem, že väčšia časť e, západného pobrežia Ruska, východného pobrežia Ruska, Japonsko, Čína, Tajvan sú bližšie Európskej únie. Pokiaľ ide o vzdialenosť, ktorú musí prekonať cez Arktiku náklad v porovnaní s cestou cez Stredozemné more a čo je dôležitejšie z e, hospodárskeho hľadiska, je to, že v lete 10, je možné ušetriť 10 až 17 dní v prípade prepravy e, dopravy cez Arktídu, e, na rozdiel od cesty cez Suecký preplav, aby sa prekonala vzdialenosť medzi dvomi svetovými oceánmi. Samozrejme, eh, ľad, eh, morský ľad predstavuje eh, najväčšiu prekážku, pokiaľ ide o pravidelnú celoročnú dopravu. Avšak v súčasnosti globálne oteplovanie spôsobené ľudskou činnosťou by malo radikálne zmeniť ľadové podmienky Arktídy dá sa povedať, e, že e, podmienky, ľadové podmienky v zime sa budú viac podobať na podmienky v lete. V období od roku 76 až 1990 rozsah e, ľadovej vrstvy v Arktíde sa zmenšil o 1 milión kilometrov štvorcových. To je rozloha väčšia ako Norsko, Dánsko, a Švédsko, e, keby sme e, spojili rozlohu týchto krajín. Počas ostatných 30 rokov e, hrubka vrstvy ľadu v centrálnej časti Arktického oceánu sa znižila o 42 Na základe týchto a ďalších vedeckých pozorovaní E, modelové e, skúšky naznačujú, že e, hrúbka ľadovej vrstvy sa naďalej znižuje o ďalších 30 a objem ľadovej vrstvy sa zniží o 15 až 40 do roku 2050. Niektoré modelové experimenty hovoria o tom, že v lete o 20 rokov e, ľadový oceán bude e, slobodný od ľadu. E, súčasné oteplovanie je dlhodobé a sa urychľuje, pričom ľad sa sústavne ústupuje na sever a sa to sprevádza ďalším stenčovaním ľadovej vrstvy. Z toho vyplýva, že pobrežné regióny Arkt Severného oceánu sa e, postupne oslobodzujú od ľadu e, počas ostatných rokov e, obdobie námornej dopravy sa predlžilo od 3 do 6 mesiacov, zatiaľ čo určité úseky týchto tras, najmä severno-východnej trasy, sa prevádzkujú celoročne na účely dopravy strategicky dôležitých zdrojov eh, a i dopravy eh, v južnom smere. Práve eh, v tejto časti, ktorá hovorí o septembri, sa hovorí o tom, že rozsah ľadu sa zmenšuje a v zime, teda v marci, je to plne pokryté ľadom. Avšak e, e, postupne e, ľadová vrstva v zime sa bude slabovať, zmenšovať. Keď hovoríme o týchto trasách, treba si uvedomiť, že mm, trasa cez Karské more od tej míru do Murmansku predstavuje najvýznamnejší príklad takejto prevádzky počas celého roku. Od roku 1978 táto trasa e, sa e, sprevádzkuje špeciálnymi e, loďmi počas 12 mesiacov v roku a to umožňuje prepravovať nikel z Igarky a Dudinky do Murmansku. Počas ostatných rokov táto trasa zabezpečovala prepravu ropy na trhy Európy a Spojených štátov na prevádzkovanie e, v súčasnosti e, tejto trasy v súčasnosti už nepotrebujeme ľadoborce. 6 moderných e, ľadoborcov, ktoré sú schopné ktoré dokážu nezávislo používať počas zimnej sezóny, umožňujú sprevádzkovať celú túto trasu očakovania o tom, že takéto trasy e, sa e, budú v budúcnosti používať ako destinačné trasy, e, sa počas nasledujúcich rokov rozmnožia a umožnia dopravovať zdroje na juh. V tomto smere západná časť tejto trasy predstavuje osobitný význam, pretože umožňuje priame napojenie na severný eh, námorný koridor. Severný námorný koridor sa rozprestiera eh, od Bieleho mora eh, a má svojich partnerov v Murmansku, v Neneci a Archangelsku a v príslušných regiónoch a zasahujú viaceré mm, prístavy Severného mora. Tento koridor bol schválený ako interregionálny projekt v Európskej únii v roku 2002 a má partnerov v 20 v 12 regiónoch a v 8 krajinách. Tento koridor západné analytici považujú za najdôležitejšie prepojenie, a teraz citujem, medzi e, Severným námorným koridorom a severovýchodnou trasou, ktorá spája severozápadnú Rusko a Pacifik. Konec citátu. Tento koridor tiež e, má a transatlantickú vetvu, ktorá spája východné pobreže Severnej Ameriky s arktickými regiónmi Ruska. Táto vetva bola aktivovaná vo februári 2008, keď e, e, prvé náklady ropy boli dodané do Spojených štátov z arktických regionov Ruska keďže mm, dopravné náklady e, prepravy ropy z Murmansku do Severnej Ameriky sú porovnateľné e, s e, nákladmi na dopravu zo Stredného východu. Preprava cez túto vec, ako sa očakáva, sa bude rýchlo v budúcnosti zvyšovať. Island má určité plány na zabezpečenie obsluhy tejto vetvy, pretože poskytuje hlboké prístavy, e, opravné možnosti a e, možnosti pre e, kladky a môže obsluhovať nielen transatlantickú vetvu, ale aj vetvu, ktorá spája sever Ruska a Európsku úniu. Obdobná, obdobný koridor eh, zatiaľ ešte nebol vytvorený v Pacifiku. Sú však určité náznaky, že takýto koridor bude eh, časom zriadený a umožní prekonať hrozbu piratstva eh, na juhu a zniží závislosť tohto regiónu od dodávok energi- zdrojov energie z, z Blízkeho východu, kde sú veľké politické nepokoje, pričom je veľmi pravdepodobné, že Čína bude zohrávať veľmi dôležitú katalytickú úlohu. V čom e, spočíva výzva v súčasnosti? Uvediem e, určitý, e, určitú historickú správu. Prepravná loď z Amsterdamu do Yokohamy cez severný námorný koridor a severovýchodnú e, trasu bude musieť e, prejsť až 400 e, morských mil v podmienkach, zložitých podmienkach existencie ľadu, čo predstavuje 5 až 6 celkovej vzdialenosti prepravy nákladu. Viac ako polovica tejto trasy prechádza E, cez e, medzinárodné vody, kde nie je e, ľad a zhruba 40 v podmienkach ľadu, ktorým sa dá prejsť. V 19. storočí Francúzi E, pre, sa prekopali cez e, dva kontinenty a e, vybudovali suecké panamské prieplavy a tým skrátili vzdialenosť, a to výrazne vzdialenosť medzi ďalek, ďalekým východom a Európou. Výzva 21. storočia spočíva v tom, aby sme prekonali prekážku ustupujúcich ľadov e, na základe medzinárodnej e, spolupráce a e, zlepšenia technológie lodiarstva. Mali by sme to dosiahnuť, keby sme spoločne využili naše zdroje cez národné hranice. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Grazie, profesor. Ďakujem pekne. Náš druhý príspevok je od Valora Ingi Morgezona. Predseda sa ospravedlňuje za výslovnosť. Je to pán z Univerzity z Reykjaviku. Máte slovo, nech sa páči. Rečník hovorí, že to je v poriadku, nie ste prvý, ktorý máte s mojím menom ťažkosti. Ja budem hovoriť o geopolitike arktických prírodných zdrojov a je to založené na správe, ktorú som pripravil toto leto pre Európsky parlament. E, v podstate v tejto správe sa sústredujem na dve veci. Odhady zdrojov na základe e, odhadov roku 2008 Európskeho geologického e, prieskumu 20 e, e, ropy a plynu, ktoré ešte neboli e, odkryté, sa nachádza práve v Arktide. Zemný plyn v rámci polárneho pruhu a to rozširuje perspektívu rozvoja tohto odvetvia faktory ako napríklad prístup k arktickým zdrojom, e, udržateľnosť a ziskovosť e, týchto zdrojov, hlavne bridlicových plynov a rozvoj e, svetových plyn, trhov s plynom. Ale v podstate budem hovoriť o geopolitických a právnych dopadoch arktických prírodných zdrojov. Budem sa sústrediť na viaceré faktory, presahujúce nároky na územia v tejto oblasti, potenciálne uh, E, právne spory, úloha OSN v tejto oblasti, určenie limitov týchto e, nárokov na územia, problémy riadenia arktického regiónu, e, územné nároky jednotlivých štátov, multilateralizmus a privilegovaná pozícia arktických krajín USA, Kanady, Ruska, Norska, Dánska a Grónska. Pokiaľ ide o geopolitický tlak alebo konflikty týchto arktických krajín a ostatné externé prvky, e, tam sú vysoké ašpirácie napríklad Európskej únie a Číny. Hovorím, že napriek veľkým potenciálnym zdrojom plynu v arktickom regióne, napríklad bridlicového plynu, je potrebné chrániť tieto zdroje v blízkej budúcnosti. A a nie je tu nejaký predpoklad, že by sa presunulo centrum ťažby z oblasti Perského zálivu, pretože tieto zdroje nie sú až také veľké. Väčšina zásob plynu a ropy je v nesporných územiach, teda na ktoré nemajú e, nároky viacerí, viacerí aktéry. Jediná výnimka je tá nezhoda medzi USA a Kanadou, pokiaľ ide o Bofortské more. Vzhľadom na existenciu e, americko-kanadskej bezpečnostnej spoločnosti e, takéhoto spoločenstva, to znamená, že nebudú tu nejaké zásadné konfrontácie pokiaľ ide o severozápadné trasy a severná e, pasáž, tá sa týka e, Ruska a teda medzinárodných vôd. Tvrdím, že presahujúce e, územné nároky e, neznamenajú, že tu potrebujeme naliehavé riešenia. Pravdepodobne sa len posunie rozvoj týchto zdrojov. Nebudú tu štátne konflikty, avšak ambivalentnosť medzi vládami kvôli e, nedostatočným mechanizmom riešenia sporov zo strany OS. A neistota, ktorá sa týka piatich arktických štátov v súvislosti s rozhodovaním na inštitucionalizáciou. Takže je tam určitá neistota a obsahuje viacero faktorov. Poprvé, zatiaľ čo príslušný e, výbor OSN, ktorý sa zaoberá otázkami kontinentálneho šelfu, nemá dosť právomoci na to, aby riešil takéto spory medzi štátmi. Môže vydať odporúčania a je pravdepodobné, že to nastane a, a týchto 5 krajín potom bude navzájom rokovať ohľadne prípadných sporných otázok a očakáva sa, že sa to bude riešiť mierumilovnou cestou, ale určité konflikty sa nedajú vylúčiť. Rada pre arktické krajiny e, má za úlohu taktiež aj formovať určitú spoluprácu a hľadiska štruktúry vytvára priestor pre bilaterálnu spoluprácu. Ale netýka sa to otázok bezpečnosti, ak si ide. E, takže práve tam je priestor pre riešenie arktických otázok a napríklad to môže súvisieť aj s otázkami teritoriálnymi a podobne. Na záver, a zda najkontroverznejšia otázkou v súvislosti s týmito piatimi arktickými štátmi je určité kolektívne fórum e, v súvislosti so zasadnutím v Grónsku v roku 2008. Išlo o otázku zaistenia stability a bezpečnosti v arktickom regióne vo vzťahu k e, Islandu, Švedsku a Fínsku. A v tom zmysle, aby dobrodé obyvateľstvo e, nebolo poškodzované činnosťami námornej plavby. Takže aj začiatkom tohto roku, v marci 2010, e, sa konali zasadnutia a jedno z nich bolo také, že sa dá označiť a zda za neúspech verejne, napríklad aj pani Hillary Clintonová, ministerka zahraničných vecí USA, vlastne kritizovala na eh, Norsko za to, že v podstate netlačil na ostatných účastníkov v záujme dosiahnutia určitého výsledku v rámci riadenia a správy regiónu. Samozrejme, dá sa argumentovať tak i onak, napríklad ako zlepšiť spoluprácu medzi týmito krajinami, v arktickom e, regióne, aby nedochádzalo k teritoriálnym nezhodám a sporom. Povedal by som, že dnes, ak to mám zhrnúť, to, čo sa deje v arktickom regióne, je vlastne mobilizáciou. Nehovoríme o vojenských aspektoch, ale skôr o politických a právnych. Čiže ide o to, aby E, arktický región zostal aj naďalej e, regiónom s nízkym stupňom politického napätia a že vlastne e, sú tam povedzme nejaké problémy, ktoré sa týkajú zvrchovanosti teritórií a to nie, nie je na prospech medzištátnej spolupráce, hlavne z dlhodobého hľadiska, takže tieto otázky treba riešiť a totiž má to dočinenia s tým, keď ide konkrétne o ťažbu nejakých nerastných surovín. Môžem povedať to, že niekedy, aj keď hovoríme o regióne, kde je len nízky stupeň politického napätia, predsa len politická realita môže priniesť to, alebo ono. Napríklad, keď Rusi proste si zapichnú svoju zástavu na Severnom pole, tak povedzme, to je jedna vec, ale pokiaľ ide o internú spotrebu, to je závažnejšia. A na druhej strane, aj ten krok e, ruskej strany, povedzme, viedol k určitej reakcii zo strany Kanady a bolo to vyjadrené aj v patričnom komunike. Takže v takomto zmysle geopolitický vývoj aj retorika to tiež zohráva svoju úlohu v danom regióne. Ďakujem za pozornosť. Grazie, profesore. Conclude. Ďakujem pekne, pán profesor. Tým uzatvárame časť prezentácií k tejto otázke. Teraz e, je tu James Reynolds e, z komisie z Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie a člen arktického ISG. Máte slovo. Ďakujem pekne za túto príležitosť prezentovať e, názor Európskej komisie k rozvoju európskej politike pre arktický región. Európska únia má jasné poslanie v Arktíde. Tri z členských krajín sú arktické štáty a majú prepojenia s Islandom, Norskom a danskými územiami Grónska a to veľmi úzke. Mnohé z týchto európskych politik a programov majú priamy či nepriamy dopad na Arktidu. Vrátane výskumu, kde sme prispeli asi 200 miliónmi eur e, nad rámec príspevkov e, členských krajín e, do životného prostredia, pre domorodé obyvateľstvo, dopravu, námornú politiku, rybolov, energetiku, a sme tiež veľmi aktívni v mnohých rámcoch, ktoré sa týkajú Arktídy. Mám tu na mysli hlavne Nors, um, severnú dimenziu, Barenské more, Barencovo more, pardon. Tu komisia je uh, aktívnym hráčom a uh, dohovor OSPA, teda o ochrane námorného uh, prostredia Severného Atlantiku, kde ide o ochranu oblasti, ktorú opisoval profesor Estrom, teda v e, tomto regióne komisia a Európska únia sú plnoprávnymi hráčmi. Čiže ak ponecháme bokom ekonomické prepojenia, všetky tieto inštitucionálne a politické prepojenia, ktoré spájajú Európsku úniu s arktickým regiónom, Európska únia má arktickú politiku, ktorú postupne buduje. Zároveň uznávame, že arktické európske krajiny majú legitímne záujmy v tejto oblasti a Rada ministrov Európskej únie vo svojich záveroch z decembra 2009 jasne povedala, aké sú priority chrániť a zachovať arktickú oblasť, miestnu populáciu, e, napomáhať udržateľnému rozvoju tamojších zdrojov. Chceme tiež prispieť k posilneniu multilaterálnej správy a riadenia na základe existujúcich dohovorov a hlavne dohovorov e, OSN o námornom práve. Tiež chceme preskúmať e, možnosti ďalšieho rozvoja. Uznávame kľúčovú úlohu Arktickej rady a dôležitú prácu tohto orgánu. Rečníci upozornili na e, rozhodnutie, e, ktoré e, formujú úlohu Arktickej rady. A toto je miesto, kde Komisia Európska únia môžu prispieť